Dear colleagues, let's start our meeting. Kolegyne, kolegovia, začníme. Pousadzajte sa. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ešte raz, kolegyne, kolegovia. Prajem pekný deň, hoci vonku až tak pekne nie je. Možno sa nám tu podarí niektoré veci, napriek tomu, že vonku relatívne tma osvetliť. Ja budem prvú hodinu predsedať, pretože pán predseda sa stretáva s predsedom parlamentu a predsedami politických skupín a budú diskutovať o všetkom, čo sa týka nášho rozpočtu na budúci rok a opravného rozpočtu číslo 6. Budú sa snažiť veci skoordinovať, dohodnúť. Možno bude potrebné urobiť nejaké kroky preto, aby parlament bol jednotný. Uvidíme, či sa takúto jednotu podarí dosiahnuť. Predseda o chvíľu príde a povie vám, ako to dopadlo na tej schôdzke. Ja ešte vás chcem poprosiť všetkých, a toto je prozba, ktorú Alanu prezentoval už minule, takže ju len zopakujem istotne tu budeme mať vysoký záujem rôznych osôb. A preto chceme poprosiť, aby všetci, ktorí majú možnosť sledovať zasadnutie cez webstream, lebo naše vysielanie je k dispozícii, real-time cez webstream, tak tí, ktorí majú možnosť v kancelárii ten webstream sledovať, aby tak urobili, pretože tu bude naozaj veľký záujem o naše zasadnutie. A tí, ktorí sú tu teraz, hlavne v tých zadnejších radoch, tie aj tak nebudú mať možnosť zasiahnuť, zasiahnuť do diskusie, takže by som ich poprosila, aby uvoľnili miesta tým, ktorí sem prídu z iných inštitúcií a ktorí budú mať naozaj záujem túto diskusiu u nás sledovať. Takže je to naozaj taká prozba, taký apel. Ja nepoviem s riadencom, aby tu niekoho e, vykazovali z miestnosti. Miestnosť nie je až taká nabitá zatiaľ ale prosím, majte to na pamäti, hlavne vy tam vzadu, že keď sa bude naozaj hovoriť o rozpočte na budúci rok a opravnom rozpočte číslo 6, že zrejme príde viac osôb, ktoré budú mať záujem byť tu v sále a sledovať zasadnutie. Je možnosť vystupovať v bulharčine, nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, maďarčine, taliančine, holandčine, polštine, portugalčine, slovenčine a švédštine. Takže tieto jazyky sú k dispozícii, môžete nimi hovoriť. Čeština, dánština, gréčtina, finčina nie sú k dispozícii. Estončina nie je k dispozícii. Chorvaština nie je k dispozícii, ani litovčina, lotiština, malština, rumunčina a slovinčina. To sú jazyky, ktoré nemáme k dispozícii. Naozaj je veľmi ťažké čítať za skrátky, hovorí pani predsednička. Takže teraz už viete, aké jazyky sú k dispozícii. To, že sa toto celé vysiela cez web streaming, to už tiež viete, to už som tiež povedala. Teraz bod programu číslo 3. To je schválenie zápisníc, ako už tradične. Budeme postupovať ako vždy, teda ak do konca dnešného zasnutia nebudeme mať žiadne pripomienky z vašej strany, nikto nevznesie žiadnu námietku, tak bude zápisnica považovaná za schválenú. Tým sa dostávame k bodu číslo 7. Bod číslo 7. Bodom číslo 7 je príprava väzočného finančného rámca na financovanie spolupráce s krajinami Africkej, Karibskej a Tichomorskej oblasti. Spravodajcom je pán Kozlovský a tomu rovno dávam slovo na uvedenie nás do problematiky. Takže pán Kozlovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel v prvom rade predstavil tie najzávažnejšie otázky týkajúce sa oznámenia Európskej komisie o financovaní spolupráce EÚ s krajinami africkými, karibskými, tichomorskými a zamorskými krajinami a teritoriami na obdobie roku 2014-2020. Ide o 11. Európsky rozvojový fond. A toto je hlavný nástroj na financovanie európskej pomoci pre krajiny AKT a pre zámorské krajiny a teritória. Predchádzajúci Európsky rozvojový fond, ten desiatý, končí rokom 2013. Končí koncom roka 2013, takže bude potrebné, aby sme pripravili nový viacročný finančný rámec. Toto financovanie prebieha mimo rozpočtu EÚ. Financujú tento rozvojový fond členské krajiny samotné a práve preto je potrebné tento rámec náležite pripraviť. Európska komisia navrhuje, aby ob 2020 aby po toto obdobie bolo 34 miliárd 270 miliónov eur, 275 miliónov eur, 32 miliárd 218 na krajiny AKT a 432 miliónov pre tie zámorské krajiny a teritoria a miliarda 713 miliónov. O to pokrýva výdavky Európskej komisie v súvislosti e, s implementáciou programov v rámci tohto fondu. Aby sme to porovnali so súčasným programom, tam to bolo 22 miliárd 611 miliónov eur. Komisia tam nepokladá nejaké veľké zmeny, pokiaľ ide o štruktúru toho fondu. A tie zmeny, ktoré sa navrhujú, tak tam sa trošku mení ten kľúč rozdelenia príspevkov členských štátov. Bude tam viac prostriedkov na financovanie technickej pomoci, napríklad e, konkrétne projekty, technická podpora a pokrytie nákladov v súvislosti s úrokovými sadzbami. A teraz uh, tie hlavné body môjho stanoviska. Poprvé, ja osobne si myslím, že by sme mali znova a znova zdôrazňovať, že je potrebné, aby tá, tento rozvojový fond, fond, Európsky rozvojový fond bol súčasťou Európskeho uh, rozpočtu, aby sa začlili do európskeho rozpočtu. Komisia zdôrazňuje, že v súčasnej situácii by takéto začlenie do rozpočtu nebolo dobrým krokom. To je teda názor komisie v tejto fáze. Podpora pre krajiny AKT a začlenenie tejto podpory do európskeho rozpočtu sa predpokladá po roku 2020, až po roku 2020. Dôležité je však, aby komisia pripravila konkrétny akčný plán v tejto oblasti e, v reakcii na ten návrh, ktorý parlament pripravil. My toto navrhujeme už 70. rokov, aby sa tento fond začlenil európskeho rozpočtu. Pokiaľ ide o znižovanie alokácií na iné európske politiky, e, toto tiež zdôrazňujem v mojom stanovisku, je dôležité, aby rozvojová pomoc bola lepšou formou koordinovaná, harmonizovaná, čo by nám umožňovalo zachovať finančné toky do príjemcovských krajín v potrebnej výške. Takto by sme mohli navýšiť e, financovanie. Dôležité sú napríklad inovatívne finančné nástroje, ako napríklad dotácie Európskej investičnej banky. A navrhujem aj návrh Európskej komisie, aby sa nevyužité prostriedky využívali na krátkodobú humanitárnu pomoc, a pomoc v núzových situáciách, kedy nie je možné rýchlo mobilizovať finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Áno, ďakujem pekne. Pán Görenz ako ďalší. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, ktorý situáciu opísal naozaj vynikajúco. V zásade s ním súhlasím, ale rád by som upozornil náš výbor na politickú otázku súvisiacu s touto diskusiou. Doposiaľ sme, pokiaľ ide o výdavky Európskej únie, teda to bol rozpočet, Európsky parlament sa k tomu môže vyjadrovať. A potom tu máme ešte aj alokácie, ktoré sa dávajú Európskej komisii v rámci Európskeho zvojového fondu. Takže je to rozpočet plus X. Ja samozrejme podporujem tú požiadavku Európskeho parlamentu, ktorá sa neustále opakuje, aby sa tento rozvojový fond dal do rozpočtu. Ja som to stále opakoval. Ale je pritom potrebné predísť nejakému konfliktu, ktorý sa dá predpokladať do budúcna. Čiže budúcne by sme mali rozpočet, a je tu riziko, že ten rozpočet bude, že bude rozpočet minus x, nie plus x, ako je to teraz. Čiže rozpočet minus x e, by bolo to, čo zostáva na ostatné politiky. Takže upozorím na ten konflikt, ktorý by mohol vyvstať. Teda, že chudobní v našich krajinách budú v opozícii k chudobným v rozvojových krajinách. To je to veľké riziko. už sú tu aj plusy, aj minusy začlenenia do rozpočtu Európskeho rozvojového fondu. A to riziko, ktoré som spomínal, takže to bude rozpočet minus x, že toto naozaj hrozí. Čiže táto logika, kde sa Európsky zbojový fond považuje za výdavky Európskej únie, hoci sú to národné výdavky, takže na tom už veľmi vidíme, že to riziko je, je reálne. A je to rada, ktorá Európsky zlový konsenzus podkopáva. Toto je podľa mňa nepriateľné. Tento konsenzus vychádza z toho, alebo predpokladá, že pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, že budeme ju navyšovať v roku 2015 a že sa budeme snažiť koordinovať e, národné a európske snahy, aby to bolo vo výške 0,7 HDP Európskej únie. E, takže e, myslím si, že rada svojim správaním podkopáva tento konsenzus a ja naozaj vehementne protestujem proti takémuto postupu. Ďakujem pekne. Gracias, eh, Just in time, Maria. <laughs> yeah, yeah sorry, I, I thought that it was later, this point, but it's okay. Eh, creo que el grupo... Takže myslím si, že v, skupi- v socialistickej skupine po všeobecnosti podporujeme eh, Európsky rozvojový fond, ale samozrejme bude to vtedy, keď rada splní svoje záväzky eh, v oblasti rozpočtu. A dnes nemôžeme si byť úplne istí, či je veľmi dobrá myšlienka zmeniť množstva v momente platby. Musíme skutočne zvážiť našu tradičnú pozíciu. E, obhajili sme e, transparentnosť a nástroj, ktorý e, presne zohľadnil všetky princípy transparentnosti a myslíme si, že parlament musí vykonávať kontrolu nad konkrétnymi prostriedkami, ktoré sa alokujú každý rok. Európsky do Európskeho rozvojového fondu, ako i kontrolu e, rozpočtu a následných výdavkov. A takáto je naša tradičná línia, ktorú máme. Máme isté podozrenie a isté obavy nad využitím, ktoré e, robí rada pri viacročnom finančnom rámci a spôsob využitia prostriedkov, ktoré sú prislúbené. A preto si myslíme, že sa to musí urobiť v dobrej viere. V každom prípade sa budeme snažiť o úpravu návrhov v tomto e, východiskovom dokumente e, spravodajcu, aby tieto prostriedky neslúžili na náhradu, na zamieňanie iných línií, keďže na to sú určené iné prostriedky z nástroja financovania rozvoja, z iných položiek, e, pokiaľ ide o e, spoluprácu. Preto socialistická skupina bude veľmi úzko spolupracovať a sledovať všetky politiky a strategické e, návrhy rozpočtu a myslíme si, že v čase šetrenia, v čase rozpočtových škrtov a znižovaniu prostriedkov to nesmie mať vplyv na európsku rozvojovú politiku, ktorá je jedna zo základných pilierov e, Európskej únie. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ähm, äh, Áno, ďakujeme pekne. Ja chápem, prečo niektorí z nás, možno aj všetci, máme ťažkosti veriť teraz nejakým e, prísľubom rady, to celkom chápem, prečo je tu takáto zdrhavosť z našej strany, takže naozaj môžem len podporiť to, čo tu odznelo. Chcel by pán spravodajca ešte raz vystúpiť? Nie je to potrebné? Dobre. Takže tým sme uzavreli bod číslo 7. Len snáď pripomeniem, kedy je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Je to 10. decembra na poludne. Hlasovať vo výbore pre rozpočet potom budeme 23. januára. A výbor DV bude hlasovať vo februári, tak to celé stíhame celkom fajn a potom do plena by to mohlo ísť vo februári, respektíve v marci. No, či to do plena vôbec pôjde v tom čase, to bude závisieť od toho, či budeme trvať na tom, aby to bolo súčasťou väzečného finančného rámca, alebo či rovnako ako doposiaľ budeme ochotní ustupovať, teda že Európsky zlový fond bude predmetom hlasovania osobitne, ale to všetko bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie teda či budeme nejako schopní sa s radou nejakým spôsobom dohodnúť. Toto je určite zložité, bude to zložité. Takže opakujem, e, lehota na pozorňovacie návrhy 10. decembra. Kolegyne, kolegovia, teraz sa dostávame teda pardon, bod číslo 8, to mala byť výmena názorov s prezidentom Európskej investičnej banky Wernerom Hoyerom. Werner Hoyer pred rokovaniami o väzečnom finančnom rámci ušiel eh, z SVČ do Európskej investičnej banky, celkom ho chápem, ale teraz na to nemáme čas, na túto výmenu názorov, takže ideme hlasovať. Und, ähm, als ich... Ideme hlasovať. No a keď som sem prišla, tak som si myslela, že sa bude hlasovať až od 17, ale povedali mi, že desiatka, jedenástka, dvanástka, trináctka, pätnáctka, šestnáctka a štrnáctka že aj toto sú body, o ktorých by sme mohli hlasovať preventívne teraz. Teda mali by sme o nich hlasovať teraz, lebo lebo keď potom budeme mať opravný rozpočet číslo 6, keď ho konečne príjmeme v najbližších týždňoch, tak potom tieto veci budú k tomu pridané. Takže poďme hlasovať o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko, Baskicko. Salvador Garriga je spravodajcom, ale je žiaľ v nemocnici. Želáme mu samozrejme skoré uzdravenie a dúfame, že si nebude teraz e, tak okamžite sadať znova na bicykel, bez ohľadu na počasie a na okolnosti. Dúfam, že sa ponaučil. Moja stará mama stále hovorila, no komu ned rady, tomu nie pomoci. Takže toľko na Margo, pán Garigu a teraz poďme hlasovať. Máme tu viacero pozmeňovacích návrhov. Sú to návrhy, o ktorých nebudeme môcť hlasovať en blok, to už mi je jasné, keď sa pozriem na to, tie odporúčania spravodajcu. Takže začneme hlasovať. Návrh 2, dvojka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, prosím? Mám pocit, že to bolo zamietnuté. Teraz štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka. Kto je za? Kto je proti, prosím? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Šestka. Kto je za? Takmer jednomyselne prijaté, tuším. Kto je proti? Naozaj jednomyselne. Kto sa zdržal? Áno, bol tu niekto predsa len aj proti. Prijaté. Sedmička. Kto je za? Zdvíhajte ruky. Kto je proti? Gula, dve veľké skupiny. Zdržal sa prosím niekto? zamietnuté. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Devina, kto je za, mm, no, Strácam prehľad, kto je proti. Kto sa zdržal? Liberáli tam tuším nemajú názor, ale nech sa páči. Dobre, zdržali ste sa, jasné. Takže prijaté. Prepašte, prepašte. Overíme to elektronicky. Ja tu nemám ani kartičku. Teraz mám ju v taške, ale nemám ju v hlasovacom zariadení. <laughs>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 Ja. Okay. Ja, so macht er. okay. Mm. Adopted. Adopted, ja. Prijaté. Alles klar. So. Änderungs... End Teraz pokračujeme návrhom Vaše dva hlasy sa neutralizovali, lebo Joram bol za. Teraz desiatka, návrh číslo 10, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Veľké skupiny. Zdržal sa niekto? Prijaté. Pardon, zamietnuté. Opravuje sa predsednička. Teraz záverečné hlasovanie, to urobíme elektronicky, takže záverečné hlasovanie. contrario, appunto. Yes, plus two, plus three. George Line, uh, George Line? so is, uh, Four? in favor, yes. In favor, so that makes plus 26. three, six. 26 to two. Also mit 26 zu 2 zu 2 Stimmen an. 26 za, 2 sa zdržali, 2 proti, bolo to prijaté, no dobre. A teraz prejdeme G. Zum Mobilisierung ähm, äh, des EGF. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii pre Nokiu v regióne Salo vo Fínsku. Alda, chcela by si k tomu niečo povedať? Nie. Dobre. Číslo 2. Za. Čiže o tom sa nehlasuje, pretože to sa zhoduje s pôvodným textom. Dobre. Pozmeňujúci návrh 3. Proti. Zdržali sa prijatí 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 5 za liberáli a CR, Kto je proti? Všetci ostatní. Kto sa zdržal? Bol prijatý. Teda, pardon, zamietnutý. 6 za. Proti. neviem proti, kto sa zdržal? Nikto. Prijatý. 7 za. proti, zdržali sa zamietnutí. 8 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 9. Môžeme 9, 10, 11 a 12 hlasovať unblock. Dobre. Dobre, takže kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 13 za. Dobre, to si musíme elektronicky hneď overiť, takže pôjdeme, budeme hlasovať elektronicky o číslo 13. Hm, no výborne. Yeah. 21. Ah, 21 in favor? Ja. Ja. Aha. Das sah aber... No, ja som to videla úplne inak. A vidím, že ešte dobre, že sme hlasovali elektronicky. Bolo to jednoznačne prijaté. Pozmeňujúci návrh 14. Za proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa Zamietnutý. 16. Takže asi si to elektronicky skontrolujeme. Ja, ja. Lazy. Lazy members. Lazy members. <laughs> Ach, tu liebes Lottchen. Ja. No, vidíte, zase to bolo také jednoznačné. Takže, prosím, poriadne zdvíhajte ruky. Pozmeňujúci návrh číslo 17. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 1. Za proti, zdržali sa, prijatí. Nun die Schlussabstimmung bitte elektronisch. Záverečné hlasovanie elektronicky. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Ja, ale Hlasovali všetci, dobre, 25 hlasov za, 26 za. No, nemá kartičku, dobre, 26 za, traja proti, traja sa zdržali, alebo jeden sa zdržal teda. Das nächste bitte. Dobre, teraz ďalšia správa to je mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Dánsko, Flectronics, bývali zamestnanci Flectronicsu, čiže pozmeňujúci návrh 2, za, s doplnením, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za. proti, zdržali sa, zamietnutý pozmienujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmienujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatý môžeme o ďalších eh, štyroch pozmeňujúcich návrhov hlasovať vám blok. 9, 10, 11, 12. Áno. Prvé tri. Dobre. Takže 9, 10, 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 12 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Číslo 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Záverečné hlasovanie. Elektronicky hlasovali všetci. Áno. 27 hlasov za, dvaja sa zdržali a dvaja proti. Bolo to prijaté. A teraz ďalší bod. Opätovne Okay. Okay. Mhm. Also. Takže, aby to bolo jasné, tak budeme hlasovať o Sábe vo Švédsku, o bývalých zamestnancoch, továrňa Sáb vo Švédsku. Nepotrebujeme na to opravný rozpočet číslo 6, ale rozhodli sme sa, že to bude všetko ako balíček a takže budeme postupovať tak. Dobre. Švédsko. Romania. Yes. Also meine Reihenfolge ist hier so, dass an, an in den Arbeit. Takže tie dva ďalšie nezabúdame. E, bude sa hlasovať ešte tak o Taliansku, ako aj Rumunsku. Ale ja to mám v takomto poradí. Takže Švédsko. Budeme hlasovať o Švédsku. Prvé tri pozmenujúce návrhy, 2, 3, 4. Unblock, to je za? Proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalšie 2, 6 a 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 9, 10, 11 a 12 blok za. Čiže do 11. Nie. Takže 9, 10, 11. Dobre, blok, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 13 za. Proti. zdržali sa, zamietnutý. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Záverečné hlasovanie elektronicky, prosím. Haben alle abgestimmt? Ja. Hlasovali všetci, áno. Čiže 27, 3, 1. Dobre. Teraz Taliansko. si návrh 2 a 3 unblock. Kto je z... Nie? Dobre. Takže 2 za, Ešte raz je to trochu neprehľadné. Kto je proti? Dobre, overíme si to elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Prosím, hlasujte. Hlasovali všetci. 18 za, 12 proti. Jeden sa zdržal. Bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 5 a 6 spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté záverečné hlasovanie v elektronickej forme. Hlasovali všetci. 27 za, 1 proti a traja sa zdržali. Výborne. Dobre. teraz Rakúsko. Ale súčasne je tu ešte prozba spravodajcu, ktorý by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči, Paul. Ďakujem pekne, predsednička. Ja mám dve otázky na komisiu. Poprvé, či globalizačný fond výnimky, ktoré boli pre zamestnanosť, či je zrušený, alebo či to ešte platí pre globalizačné problémy. A druhá otázka, výška čiastky alebo výšky tých jednotlivých čiastok, ako, ako sa určuje. určuje. Pál, môžeš ešte raz opakovať prvú otázku? Prvá otázka znie, či aj dnes podľa súčasnej legislatívy len pre prípady nezamestnanosti e, sa môže, teda kvôli nezamestnanosti, kvôli globalizácii e, sa môže uplatňovať táto žiadosť, ale alebo aj keď to je národný alebo regionálny problém, ani keď to nie je spôsobené globalizáciou. No a druhá otázka, výška čiastky podľa akých kritérií sa vymeriava. Kto nám odpovie z komisie? Ďakujem pekne. Predseda, predsednička, ja... Moja kolegyňa potom do, to doplní. E, fond na prispôsobenie globalizácii bol vytvorený hlavne, aby pomáhal v prípadoch reštrukturalizácie spojenej s globalizáciou. A potom prišiel nový element zavedený vo vzťahu k hospodárskej kríze tá lehota tiež vypršala, avšak prípady, ktoré boli predložené ešte do pred uplynutím lehoty, budú tiež riešené s ohľadom na hospodárskú krízu, ako je jeden z možných dôvodov. No a keď mi dovolíte tak, moja kolegyňa teraz doplní, doplní doplní odpoveď na otázku podľa, ako sa vymeriavajú tie čiastky. Ďakujem veľmi pekne. Áno, kritérium krízy pre globalizačný fond vypršalo koncom minulého roka, ale všetky prípady, ktoré boli predložené, predložené v súlade s kritériami krízy dovtedy, sa posudzujú podľa tohto kritéria, takže vtedy, je to, vtedy to súvisí s krízou. No a čo sa týka čiastok, tak to, túto čiastku navrhuje, navrhujú rakúske orgány a je na nich preukázať, že e, tie čiastky využívajú na školenie a príslušnú podporu podľa EGF. Oni to vykonali k e, našej spokojnosti, hovorili sme e, s nimi, či by tie čiastky mali byť také vysoké, ako žiadali, ale samozrejme Rakúsko je drahá krajina, no a preto niektoré opatrenia sú drahšie ako v iných krajinách. Dúfam, že sme dokázali pekne odpovedať na vašu otázku. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. A my som chcel povedať, keď všetko, to bolo požiadané už minulý rok, a tak a, zdá sa mi, že trochu neskoro sa tým zaoberáme na no komisia a dosť neskoro predložila podklady. Paul, ešte raz prosím. No, ja by som aj napriek tomu chcel poďakovať komisii, pretože samozrejme aj podpora ukazuje, že Rakúsko je krajina s najnižšou nezamestnanosťou mládeže a že vzdelávacie opatrenia skutočne fungujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budeme môcť hlasovať. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 4. Za. Prosím, zdvíhate poriadne ruky, pretože inak to neviem zhodnotiť, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnutý 9 za, proti, zdržali sa zamietnutý Môžeme o 9, 10 a 11 hlasovať en blok. Nie. 10, 11. Takže vôbec nie. Dobre. 9 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 11 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí 13 za, proti, zdržali sa prijatí 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Záverečné hlasovanie v elektronickej podobe No dobre. 27 za, 1 proti a teraz sa zdržali. A prvnež prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Rumunsko. E GF vítam v našom strete a obľúbenú koordinátorku, ktorú dobre poznáme, Katrín Dika, takže srdečne vítame. Takže teraz prejdeme k Rumunsku a Nokia, pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 6 a 7 spolu, áno, nie. Takže pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, to sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 8, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 9, 10, 11, 12, áno, Takže všetky spolu, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Konečné hlasovanie elektronicky. Takže poprosím všetkých hlasovať. Hlasovali všetci áno. Takže 27 odseku 1 a k 3, takže toľko 26.3.1. Takže teraz môžeme prejsť k 17. So. Es gibt jetzt eine Reihe von Transfers. Je tu teraz niekoľko transferov, o ktorých máme hlasovať, čo súvisí priamo s tým, o čom sme teraz hlasovali, ale v prvom rade zostaneme pri tom, že keď sme prijali TRB6, tak je to 19 a všetky transfery ktoré sa týkajú rozpočtu 2012. Myslím si, že to, o tom môžeme hlasovať unblock, kto je za transfery, ktoré sa týkajú nášho hlasovania. Nech sa páči, zvinite ruku. Kto je proti? Jeden, kto sa zdržal. Prijaté. Takže tým pádom sme vybavili bod číslo 19 a teraz prichádzame k 17. Nadežda. The split is by Alde. Alde. By Alde. Okay. Madame Madame Also jetzt kommen wir zur Abstimmung. Takže teraz ideme hlasovať o pomoci Európskej únie pre komunitu cyperských Turkov. Spravodajkyňou bola Nadežda Nejnsky, ale Alde e, pre pozmeňovací návrh 5 požiadalo oddelené hlasovanie pre návrh 5. Áno, to som chcela o to požiadať. Jasné. Takže keď sa dostaneme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 5, tak to opäť poviem. Takže prichádzame k návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 4 s e, ústnou zmenou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz prichádzame k pozmaňovaciemu návrhu číslo 5 a tu bude oddelené hlasovanie. Najprv sa má hlasovať o texte bez e, slov inter alia a potom e, s nimi. Takže kto je za prvú časť? Poprosím, zdvihnite ruku. Áno, ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o druhej časti. To sú tie slova interália okrem iného. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To je tiež prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Číslo 7, ten bol stiahnutý. Osmička. To je za pozmeňovací návrh číslo 8? Áno. Nech sa páči, Nadežda. Ďakujem, ďakujem. Pani predsedajúca, chcem naznačiť zmenu v mojom odporúčaní, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 8. Chcem odporúčiť negatívne hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu. To znamená, aby sme si ponechali pôvodný odsek číslo 5 tento pozmeňovací návrh spôsobil istú kontroverziu, pokiaľ ide o kontext a najmä e, týka sa projektov, hlavných projektov infraštruktúry. E, myslím si, že moja, moje znalosti e, tejto problematiky mi umožňujú to prezentovať férovejším spôsobom. Keďže som sa snažila byť technická a politická pri formulácii tohto textu, chcela by som umožniť vedúcemu výboru kontrolu rozpočtu, aby viedol túto vec, ako to chápem, už sa dospelo ku kompromisu pri presnejšom hlasovaní. Takže moje odporúčanie je mínus. Dobre, ďakujem. Čiže pozmeňovací návrh číslo 8. Odporúčanie spravodajkyne je mínus. Takže kto je za napriek tomu? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Ra- e, budeme hlasovať elektronicky. Prijatý. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Takže hlasovanie o celom návrhu elektronicky. Musíme dva prirátať k tomu. Monika, chceš tiež hlasovať? Takže 31 za, 1 proti, nikto sa nezdržoval, nikto sa nezdržal. Dobre. Áno. Teraz moja vlastná správa. A tu ide o pozmeňovací návrh 3 k úvodnému ustanoveniu 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalej pozmeňovací návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Hlasovanie o celom návrhu elektronicky. Hlasovali všetci? 32 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne.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 Všetky transfery, ktorý, ktoré súvisia s EGF, sme odhlasovali, ale máme ďalšie tri transfery. 48, 43 a 45 v Rančesku tu v súčasnosti nemáme, ale viem, že je za. Tieto transfery sú. Je niečo, čo chceš k tomu povedať, áno alebo nie? Určite nie, takže budeme hlasovať. Takže keď môžeme definitívne to odhlasovať, tak by sme to aj mali urobiť a keďže Francesca je za, myslím si, že to nie je žiaden problém. A nevieme, kedy príde. Kedy... Ja, but if, if the groups have no problems. No. Okay, uh, ich, ich, denke, ich denke, dass auch... Um... Myslím si, že to je tieňový u vás, Alavia. To je zlé. Giovanni a Francesca sú teraz v skupine tých, ktorí dohodnú to, čo sa má dohodnúť, ale vychádzam z toho, že frakcia e, nemá žiaden problém s presunom týchto prostriedkov a preto budeme teraz hlasovať. Takže kto je za presun prostriedkov 48, 55 a 53? Zvihnite ruku, prosím. Kto je proti? Kto sa zdržal? Výborne, takže prijaté. A teraz prichádzame k 20. Ostatné oddiely. Jose Manuel. E, ostatné oddiely. Tu ale našťastie spravodajcu máme medzi nami a možno, že by ešte nám rád poskytol nejaké informácie, nech sa páči. Jose Manuel. Jose Manuel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže pokiaľ ide o žiadosť o presun, je tu týka sa to ešte roku 2010 Eh, o Wi-Fi pokrytie, eh, sieť Wi-Fi a prebieha tretia fáza. Samozrejme chceme rozdeliť pokrytie Wi-Fi, keďže v súčasnosti sa využíva viac iPodov, viac, čoraz viac ľudí sa napája na sieť, takže server musí splniť všetky požiadavky. Mali sme isté problémy, a, doposiaľ to bolo úspešné a všetci posl- poslanci, chceme, aby všetci poslanci Európskeho parlamentu pracovali za rovnakých podmienok, aby všetci mali dostatočný prístup na Wi-Fi sieť. To sme dosiahli v tretej fáze. Hovoríme o sume 3 milióny 100 tisíc eur. Bol to výsledko, výsledkom z posledného zasadnutia zmierovacieho výboru. Chceme tiež zabezpečiť možnosť videokonferencií, čo si vyžiada upgrade, potreba upgradeu systému a tiež musíme zabezpečiť bezpečnosť e, všetkých systémov, napríklad e-mailová komunikácia, interná komunikácia musí byť dostatočne zabezpečená, taktiež spolahlivosť siete a preto potrebujeme tento transfer, tento presun. Ako som povedal, je to prirodzené pokračovanie dohôd z 18. októbra 2010. Eh, Išlo to na základe všetkých odporúčaní a rozhodnutí, ktoré k tejto téme v minulosti boli prijaté. Takže to je e, C9. Pokiaľ ide o C10, dám slovo kolegyni Monike, ktorá dodá, dodá, doplní dodatočné informácie. Hovoríme tu o sume 45 miliónov eur pre Trebel a Kad budovy. Malo by to umožniť z úsp- podpory z dlhodobého hľadiska na cestovanie pri Trebel i Kad budove. Takže by to malo znížiť zaťaženie z hľadiska budúcnosti a priniesť úspory v budúcnosti. Ale ako som povedal, k C10 by som rád odovzdal slovo Monike pre dodatočné vysvetlenia. Ona je v skutku odborníčkou na budovy, na nehnuteľnosti. Takže nech sa páči, Monika. Milé kolegyne, milí kolegovia, v prvom rade k prvej budove. Vtedy, keď sme prijali rozhodnutie k Trebelu, k budove Trebel, tak sme dali správe parlamentu, zadali sme jej úlohu. Úloha ktorú dostali, je, že na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená s generálnym dodávateľom, eh, došlo k eh, boli bolo musieť vyplatené byť úroky dodávateľovi, pretože eh, mal prevzať časť predávkového financovania. Podľa nás úroky, ktoré boli treba uhradiť, ktorý, ktoré boli na 5-percentnej úrovni podpísané v zmluvy. Podľa nás to bolo neakceptovateľné a vyzvali sme správu parlamentu, aby vypracovala stratégiu, ako zabrániť takejto platbe, takýchto úrokov. Tá stratégia vyzerá jednoducho tak a podľa mňa je veľmi rozumná, že teraz radšej sami vstúpime do financovania už oveľa skôr, aby sme potom nemuseli platiť úroky. A podľa mňa je to veľmi rozumné, pretože pokiaľ by sme neurobili dnes tento transfer, tak by sme museli platiť úroky po výške 7,4 milióna eur. A tie jednoducho môžeme ušetriť. Pokiaľ teraz Eh, budeme mať peniaze k dispozícii, budeme sa stavať za naše peniaze a zabránime tomu, čo pred niekoľkými, čo sme kritizovali správu parlamentu pred niekoľkými mesiacmi. A týmto môžu tiež eh, splniť slub, budú hovoriť s generálnym dodávateľom, so stavebnou spoločnosťou, aby my sme prevzali to financovanie a aby ten dodávateľ na tom nezarábal veľa. Preto je tu suma 7,4 milióna a tým zabránime nadmerným nákladov. Pokiaľ ide o kat, tu by som ešte e, kolegyňa a kolegov chcela informovať, keďže možno pri všetkých tých informáciách v oktobri 2012, e, ktoré sme dostali, možno to nezaznamenali. Preto raz ešte chcem zopakovať to, čo v oktobri 2012 na našu vlastnú žiadosť po ceste do Luxemburgu Eh, čo sa urobilo na základe nášho podnetu. Došlo k tzv. downsizingu budove Kat v sume 80 miliónov. Ako to konkrétne vyzerá? V prvom rade sa e, zrušilo jedno krídlo, 5000 eh, metrov štvorcových. Došlo k zníženiu podlahy, ktorá mala väčšie, väčšiu výbavu, ako je to nutné pre správnu budovu. A potom to bolo prispôsobené z technického hľadiska. Veľká konferenčná sála bola technicky e, bola prispôsobená na bežnú konferenčnú sálu. E, úroveň 0 sa o 1000 m 2 znížila tiež dve ďalšie poschodia. E, boli zredukované takisto o 900 metrov. Došlo k zníženiu celkovej podlahy, takže celkovo 8, minus 8 tisíc metrov štvorcových. To znamená, že to, čo parlament a rozpočtový výbor žiadali, to bolo zrealizované. E, Právo parlamentu presťahovanie do budovy nás bude stať z 300, od 330 miliónov minus z hľadiska 20 rokov v porovnaní so súčasným stavom. Takže v skutočnosti parlament e, správa parlamentu splnila to, čo sme chceli, čiže ten downsizing, bolo to všetko optimalizované a bolo preskúmané to, do akej miery vôbec e, je potrebné, alebo ako sa má vyriešiť otázka Luxemburgu. Nemôžem teraz odporúčať, aby sme začali právne spory, keďže tie, tie právne, pra, je to jasné, že právny názor je taký, že každý, kto by chcel viac ako 2000, 2000 zamestnancov dať do takéhoto priestoru, by mohol eh, spôsobiť problémy pred súdnym dvorom, ale my samozrejme máme záujem minimalizovať náklady. Ale podľa mňa je pozitívne, že v usmerneniach, ktoré už eh, sme schválili, chceme schváliť v januári budúceho roku, pre rozpočet Európskeho parlamentu nám e, správa predloží návrhy, e, aby e, všetky potrebné miesta boli v Bruseli, aby sme našli nový spôsob a spolupráce s výborom regionov a s hospodárskym a sociálnym výborom, aby služby, ktoré sú ďalej od parlamentu, aby mali sídlo v Luxemburgu. Takže toto tiež e, bude konsekventne e, splnené a preto úspory nákladov, ktoré sú spojené s posledným transferom 10 miliónov pre kat budovu, kde z hľadiska 20 rokov, keď e, rátame 3% ročne 3 úroky a keď už šetríme 3 milióny ročne, aby sme to tiež akceptovali, kde správa parlamentom všetky náklady, ktoré tu boli, boli všetky úlohy boli splnené. Myslím si, že v istom momente musíme tiež konzekventne povedať, že keď sa niečo splní, aj keď je niekto proti Luxemburgu, po splnení toho všetkého nemôžeme povedať, a teraz budeme ďalej pokračovať, a teraz budeme ďalej pokračovať s protestom proti Luxemburgu, to nám teraz nepomôže. Oni všetky zadania splnili a pokiaľ niekto si chce pozrieť dokumenty, Všetky frakcie 19.10.2012 dostali tieto podklady, ale viem, že pri všetkých tých, pri obrovskom tom množstve informácií sa niekedy môžu aj niektoré informácie stratiť. Preto ešte raz chcem povedať, že dostali sme eh, od parlament, správy parlamentu precízne informácie. Áno, ďakujem pekne. To, čo povedal Jose Manuel teda, že povedal, že to má špecialistka na tieto otázky odpovedať tak to celkom chápem. Prihlasili sa ešte pán Von a pán Lajen. Niekto ďalší sa ešte hlásil a slovo nie, takže Terek, nech sa páči. Áno, ďakujem pani predsednička. Tieto transfery sú samozrejme súčasťou toho celého procesu, ktorý prebieha koncom každého roku. A pokiaľ ide o C9, tá sa týka Wi-Fi a ďalších otázok my sme sa dohodli e, začkom tohto roka, že to využijeme s cieľom rozšíriť využívanie Wi-Fi, takže súhlasíme s týmto transferom, pokiaľ ide o C10. Tá sa týka dvoch nehnuteľností. Trebel, to je prvá z nich a myslím, že sme sa dohodli na tom koncom minulého roka, že túto budovu kúpime, pretože z dlhodobého hľadiska sú tie úspory e, výrazné, takže Trebel tiež súhlasíme. No ale trošku problematickejšia je otázka budovy CAD. Boli sme tam pred pár mesiacmi a mali sme pocit, kolegovia mali pocit, že by sme e, mali sa k tomu vyjadriť, že by sme sa mali snažiť ten projekt e, downsizovať, pokiaľ ide o počet osôb, pokiaľ ide o plochy a špecifikácie. Takže ja sa teším, že Monike sa podarilo pripomenúť nám tú správu, ktorá bola vydaná pred pár mesiacmi a tie čísla nám teraz priblížila, takže ja by som navrhoval, tá správa síce si ju vážime, ceníme, ale musíme tento projekt naozaj monitorovať pred pár mesiacmi sme tam boli, zatiaľ to bola iba diera v zemi. E, čiže tento transfer na e, staviteľské budovy, keď sa stavať začne, tak to je dobrá vec, ale musíme naozaj e, situáciu monitorovať, musíme byť informovaní o pokroku tohto projektu, či to rastie, či sa to stavia, alebo či na to nerastú len náklady na financovanie. Dobre, ďakujem pekne. George, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani podpredsednička Juta. Ja som bol veľmi potešený tým, čo povedala Monika, teda eh, jej informáciami o pokroku SCAD. Bol by som rád, keď sme čísla dostali v písomnej podobe, aby možno sme ich aj dostali, ale bol by som rád, keby sme ich naozaj mali. A naozaj veľmi pozorne budeme sledovať, aké sú tie nové mm, predpokladané náklady a hneď vedľa je nová budova. Takže tie čísla, Monika, aby sme mohli podporiť naozaj ten transfer C10. Áno, áno, samozrejme, že všetci tie čísla si môžu ešte naštudovať. Teraz hlasujeme o C9, transfer 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz desiatka, kto je za, transfer 10, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Takže, kolegyne, kolegovia, moja úloha je, myslím, splnená. Hlasovanie sme absolvovali, náš predseda už prišiel, ale nechcem vám zamočať to, že Salvador ďakuje za naše želania skorého uzdravenia a zároveň mi napísal, že cyklisti budú vždy cyklistami, ale tvoju radu ju tá beriem vážne, to mi teda odpísal. No a ty myslím, že už naozaj končí moja úloha. Merci, madame la présidente et cher Jutta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, drahá Juta. Kolegyne, kolegovia, prepáčte, že som tu nemohol byť v úvode osadnutia a nemohli tu byť ani spravodajcovia pre rozpočet 2012-2013 a pre výdavky vo väzočnom finančnom rámci, pretože sme sa zúčastňovali zasadnutia na najvyššej úrovni, ktoré zorganizoval predseda parlamentu Schulz na prípravu hlasovania o celkovom balíku 2012-2013. Skupiny potrebovali určitú výmenu názorov, reflexiu pred týmto hlasovaním. Takže ja by som navrhoval na 5 minút snáď prerušiť naše sednutie, tak aby sa všetci mohli skoordinovať, všetky skupiny a potom o tých 5 minút budeme pokračovať. pokračovať takže poprosím, nezdialujte sa príliš od tejto sály. 5 minútová prestávka. Dobre, takže poďme pokračovať v práci. Poprosím všetkých, čo sú prítomní, aby sa utišili. A ešte než pôjdeme k ďalšiemu bodu programu, pani Suza požiadala o slovo. Alda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by, teda by som sa vyjadrila k rokovaciemu poriadku. Je to taká faktická poznámka z mojej strany. Uh, lebo naša skupina má pocit, že by nebolo zodpovedné, keby sme tu 5 alebo 10 minút robili takéto prestávky a že potom by prebiehala nejaká konzultácia v rámci skupín a že na to máme 5 alebo 10 minút. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme s predsedami našich skupín mohli byť v kontakte aj s ďalšími členmi našej skupiny, nielen s predsedami. A mne sa teda nepačí, že hlasovanie bude v pondelok 10., tak ako to bolo avizované. Takže preto moja otázka. lebo nemáme ešte ani konečnú reakciu rady. Takže zase mi, že celé to je nejaké veľmi priskore hlasovať dnes não votação hoje e a votação... Takže by som navrhovala, aby sme zvážili nehlasovať teraz, ale až budúci pondelok. Toto je teda návrh eh, z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Alda. Áno, k tomuto bodu kalendára, toto je veľmi dôležitá vec. Blížime sa k záveru roka vzhľadom na to, že prvý návrh rozpočtu zo strany Európskej komisie sa považoval za zamietnutý, pretože ho nebolo možné prijať v zmluve stanovenej lehote, preto komisia predložila nový návrh rozpočtu. A ak chceme, ak chceme, to je taká politická otázka, ak chceme dospieť k dohode, k globálnej dohode o návrhu opravného rozpočtu 2012 a o návrhu rozpočtu 2013 pred koncom tohto roka, tak musíme teraz vo výbore pre rozpočet hlasovať. Teraz. Prečo je to tak? Je to tak preto, lebo minulý týždeň pri príležitosti dvoch nasledbe, posledných trialogov eh, delegácie eh, dvoch eh, častí rozpočtového orgánu sa dohodli na obsahu toho rokovacieho balíčka. Pokiaľ je o detaily tohoto obsahu balíka, k tomu vám poviem následovné medzi vyjednávačmi v rámci trialógu. To bola tá teda delegácia parlamentu na čele so mnou tak my sme sa dohodli, že tento balík unblock preloží, predložíme, buď to sa vezme všetko, alebo nič. Ide o niečo podobné ratifikácii zmluvy medzinárodného charakteru a že takto to bude predložené každému ramenu rozpočtového orgánu EÚ teda náš súhlas s obsahom balíka, so zložením toho balíka, nie obsahom, nejde o merito veci, ale ide o zloženie toho balíka, zo štvrtka minulého týždňa. Ten už teda máme. Koreper to naštudoval, e, sa tým venoval v piatok po obede, bola tam politická debata a bolo aj politické hlasovanie, ktoré dopadlo pozitívne. Rada to Amblok akceptovala. Čiže teraz musí výbor pre rozpočet hlasovať znova a blok, buď to za alebo proti. Ak to hlasovanie bude negatívne, tak to tu celé končí a stretneme sa v januári budúceho roka. Dopady takéhoto negatívneho hlasovania si za chvíľku preberieme. Ak ale budeme hlasovať za, ak to hlasovanie bude pozitívne, tak nám to umožní zajtra hlasovať v Koreperi a toto už potom nebude nejaké politické hlasovanie, ale naozaj formálne, právne záväzné o opravnom rozpočte a o rozpočte na budúci rok e, s tými deklaráciami v prílohách. A toto by umožnilo o deň na to na príležitosti Rady ministrov to je vnútorné záležitosti a spravodlivosť, tak oni by to mohli prijať na úrovni Rady ministrov, čo by nám umožnilo zase v výbore pre rozpočet hlasovať v pondelok. Áno, máte pravdu, že bude v pondelok hlasovanie, ale toto bude zase právne záväzné hlasovanie. A ak toto bude v súlade s hlasovaním Rady, na Rade ministrov, tak v tejto fáze by sme mohli v, strede, v stredu hlasovať v pléne. A ak to bude hlasovanie pozitívne, tak budeme mať tejto chvíli opravný rozpočet, ktorý ukončí operáciu 2012 a budeme mať aj rozpočet na 2013, ktorý sa bude môcť začať uplatňovať od 1.1.2013 bez toho, že by sme potrebovali postup provizorných dvanastín. Takže z tohto dôvodu musíme hlasovať dnes večer. Ak to dnes večer neurobíme, bude to znamenať, že neakceptujeme ten balík, že ho odmietame. Takže keby sme nehlasovali, tak by sme zároveň povedali, že ten balík e, e, neakceptujeme. Pádom by odpadlo hlasovanie v Koreperi zajtra, e, na Rade ministrov v stredu, ujdú nám všetky lehoty a nebudeme mať ani rozpočet, ani ten opravný šestku, ani rozpočet na budúci rok. Takže preto musíme hlasovať dnes, kolegyne, kolegovia. Takže Helga, nech sa páči. A potom ďalší. Vielen Dank, Alain. Áno, ďakujem ti, Alan. Ja som pochopila, že stanovisko predsedu je naklonené tomu, aby sa hlasovalo dnes a to naozaj bezpodmienečne. Ja mám také dva protiargumenty. Áno, možno by bolo dobré tlačiť na radu, čo by mm, hovorilo v prospech toho nehlasovať dnes, ale rada by možno mala zvážiť možnosť čerstvých peňazí, lebo toto chceme. A druhý argument, to, že tá, tú deklaráciu sme ešte nepočuli. A ak tam naozaj explicitne nie je uvedené eh, čisté, eh, ak tam nie sú uvedené nové čerstvé peniaze, tak uh, je to celé vlastne na nič. Čiže myslím, že to sú také dva dobré antiargumenty, uh, protiargumenty, uh, aby sme nehlasovali nevyhnutne dnes. Ďakujem pekne. Helga, Prepač, prosím ťa, ale v prvom rade, ak nebudeme hlasovať dnes, tak aký to bude tlak na radu? Rada nebude hlasovať, nebude rozpočet, aká, taký tlak. A po druhé, tá deklarácia, my ju tu máme. Tu je tá deklarácia. Máme ju tu. To sú tri deklarácie v prílohe rozpočtu. Žiadne ďalšie deklarácie v písmovej forme tam nebudú. Ja už som to hovoril opakovane a hovorím to aj teraz a dúfam, že to konečne pochopia všetci že je to balík, je to balík. Takže unblock hlasovanie o celom balíku. V tom balíku sú jednak čísla. Opravnú rozpočtu číslo 6 za rok 2012, čísla návrhu rozpočtu 2013 a tri deklarácie, z ktorých najdôležitejšia a najpresnejšia sa týka 2 miliard 900 miliónov v roku 2013 od jeho samotného začiatku za presne uvedených podmienok v tejto deklarácii, aby sme mohli financovať to, čo sme nefinancovali v roku 2012, čo ostalo otvorené. Takže možno by tam niekto chcel doplniť nejaké prvky, ale to sa nedá, lebo by sa otvoril ten balík a celé by sa to muselo prepísať. A to sa nedá. Takže toľko na vysvetlenie, Jan. Takže ako si ty navrhoval, budeme tak hlasovať, súhlasím, ale mám jednu otázku. V tomto prípade tu nie sú žiadne pozmývacie návrhy k rozpočtu rady, čiže akú väčšinu potrebujeme v plene? A môžeme hlasovať proti? Môžeme si to dovoliť? Akú väčšinu potrebujeme podľa zmluvy? Si, si, uh, že ak tu budú pozmeňovacie návrhy v porovnaní s hlasovaním rady, tak tieto návrhy budú musieť získať kvalifikovanú väčšinu. Ak chceme hlasovať pozitívne, tak stačí jednoduchá väčšina, alebo stačí aj vôbec nehlasovať. Ale samozrejme, že je lepšie hlasovať. Takže stačí jednoduchá väčšina. Joran, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, predseda. Ja súhlasím s Elgo a Aldou. Toto nie je veľmi dobrá dohoda. Sme veľmi sklamaní. Bohužiaľ, je prekvapený, že rada zámerne a vstupuje do rovnakej situácie ako minulý rok a riskuje tak budúcnosť únie a dôležitých programov. Avšak, ak posilníme balíček tými dodatočnými prvkami, o ktorých sa dnes hovorilo medzi predsedami skupina predsedom parlamentu, tak nemyslím, že by sme mali riskovať, že prídeme o absolútne nevyhnutný obnovný rozpočet číslo 6, takže e, sme ochotní pristúpiť na tento balíček dnes, dnes v indikatívnom hlasovaní, ale e, bez toho, aby to posilnenie nebolo realizované, e, budeme viesť diskusie o tom, ako hlasovať v záverečnom hlasovaní. Takže potrebujeme dôkazy, že tieto dodatočné, dodatočné prvky budú skutočne reálne. Ale v dnešnom indikatívnom hlasovaní sme ochotní hlasovať za. Ďakujem pekne. Čiže takto to vnímajú socialisti. Také vysvetlenie hlasovania zo strany kolik socialistov. Niekto iný chce vystúpiť? Nejaká iná skupina? Napríklad EPP by možno mohla povedať, vyjadriť svoje pocity. Nutiť vás nebudem, ale ako taká možnosť tu je. Uh, no, hovoríme už pomerne dlho o týchto problémoch. No a argumenty boli platné, keď sme minulý týždeň hovorili o balíčku, keď sme hovorili o tom včera, tak tie argumenty sú stále platné, sú na stole. Uvedomujeme si všetky problémy a ťažkosti, ktoré sa vyskytujú už počas rokovania o tomto balíčku. A ja, mysl, ja myslím, že argument je, dáva zmysel, že toto je balíček, či ak otvoríme všetko, tak sa nepriblížime k nejakej dohode. Je je lákavé zvažovať niektoré elementy, pričom neuškodíme celom balíčku. No a prečo to také dôležité? Pretože, pretože v rozpočtovej dimenzii je dôležité zaistiť návrh opravného rozpočtu číslo 6. To je veľmi dôležité. Sú miestne orgány, vedci, malé podniky, ktoré čakajú, že ich účty za rok 2012 budú zaplatené. No a problémom ostáva, ako ďaleko môžeme zájsť. my sme dotlačili radu do toho, aby zaplatili viacej s rizikom, že oni zrušia už to, na čom sme sa dohodli teraz. Ja si nemyslím, že môžeme podstúpiť toto riziko, pretože to nie je zodpovedné a pravdepodobnosť, že získame nejaké ďalšie platby na rok 2012, je veľmi nízka. Avšak tá práca ešte nie je ukončená. Dohoda s radou nebola nie je dosiahnutá, že by sme stačili len schváliť balíček a to je všetko. Nie, musíme aj naďalej snažiť o dobrú vyváženosť plodinu rok 2013. už a súčasný návrh určite neuspokojí všetky žiadosti o platby na budúci rok. Myslím, že to je a dúfam, že to je jasné aj všetkým ostatným a budeme pokračovať v tejto práci je to pre nás všetkých veľmi frustrujúce, že pracujeme s nevyváženými eh, záväzkami a platbami. Niečo, čo fungovalo roky, teraz už nefunguje. Ostatné tri roky eh, máme veľmi nízku úroveň platieb. To je štruktúrálny problém, ktorý treba s radou eh, na budúci rok a pre nový viacročný finančný rámec vyriešiť. Som si istá, že spravodajci o MFF o tom budú hovoriť, ale toto sú veľké štruktúrálne problémy, ktoré nám však nemôžu e, zabrániť, aby sme vyriešili problémy e, platieb na rok 2012 a rozpočtu na rok 2013. Takže e, v konečnom dôsledku na jeseň budúceho roku bude situácia podobná a dúfam, že sa nám vtedy, po, vtedy, po, vtedy podarí nájsť riešenie tak, aby účty, ktoré má komisia, boli v čo najvyššej možnej miere zaplatené musíme postupovať eh, postupne, čo je tiež frustrujúce trochu, ale musíme ostať realisticky a bez ohľadu na to, aké je to frustrujúce, musíme zaistiť najlepší výsledok z toho, čo je v podstate možné. Pretože všetky ostatné, napríklad eh, ťažkostiam, ktoré sme doteraz zažili, no a ja nemôžem povedať, ja, ja za moju skupinu, že sme úplne spokojní z tejto vynikajúcej dohody. Určite to nie je vynikajúca dohoda, je to kompromis vzhľadom na to, že sa nemôžeme získať lepší kompromis. Ja sama si nemyslím, že na rok 2012 už nemôžeme dostať ďalej a ďalšie platobné kredity. Dobre, ďakujem Sidonia za EPP a teraz Alda Súza. Ďakujem, predseda. Ja by som chcela zopakovať ešte raz to, čo som povedala súvislosti s konzultáciami skupín, ale mám otázku, aká je hodnota indikatívneho hlasovania v tomto výbore, alebo niečo sa robí v parlamente. Je to hlasovanie, ktoré je právne záväzné, alebo nie. Ja nechápem, ako môžeme dnes indikatívne hlasovať a potom eh, sa uskutoční ďalšie hlasovanie. No, nechápem to celkom keď budeme dnes hlasovať, nie je to záväzné? Mohli, mohli by ste mi to prosím vysvetliť? Alda, toto je bežná prax, úplne bežná prax. Ide o otázku lojality v rokovaniach medzi inštitúciami. Prebehol trialog, ešte raz to zopakujem, keďže si nemala slúchadla, je to bežná prax, otázka lojality. Mali sme trialog, bola tam delegácia Európskeho parlamentu, ktorá vychádzala z určitého mandátu. Oproti nám bolo cyperské predsedníctvo, delegácia rady s vlastným mandátom. A dospeli sme k dohode o prvkoch dohody. Každá delegácia sa potom vráti k sebe domov, k tým, čo mu udelili mandát, aby zistila, či tie prvky dohody na ktorých sme sa dohodli, či sú akceptované z politického hľadiska. A v rade takéto pozitívne hlasovanie prebehlo. A pýtajú sa teraz nás, je aj v parlamente takéto, takáto zelená, ak takáto zelená je, tak môžeme prejsť k právne záväznému hlasovaniu. Čiže ja chcem si overiť, či je tu väčšina v našom výbore na podporu tohto balíka. Ak takáto väčšina neexistuje, tak rokovanie končí. Ak nebudeme hlasovať, tak to má rovnaký výsledok. Takže musíme hlasovať takto indikatívne alebo politicky. Už sme to robili viackrát. Aj vy ste hlasovali pred chvíľou v mojej neprítomnosti o viacerých e, návrhoch na mobilizáciu fondu na prichom sa globalizáciu. A toto bolo ale politické hlasovanie, lebo sa to bude musieť právne potvrdiť, ako náhle bude opravný rozpočet číslo 6. Čiže ešte pán Klute za rovnakú skupinu. Chcete sa tiež vyjadriť? Nech sa páči. Ja, danke, Alo. Ďakujem, Alan. Otázka predsa znie, odkiaľ pochádzajú tie 3 miliardy, ktoré sa majú presunúť do budúceho roka. Sú to, zro- uh, to peniaze z rozpočtu 2013, alebo sú to nejaké dodatočné peniaze? Ak sú to dodatočné peniaze, tak dobré, môžeme tak urobiť ak to nie sú dodatočné peniaze, tak len presúvame problém a budúci rok zvyšujeme dlhy. A preto a tá pozícia, ktorú Martin Schulz zastupoval, že potrebujeme nové peniaze, je, je, má to súhlas Mavrojanisa, a má to súhlas komisie, aby všetky tri inštitú, inštitúcie podpísali vyhlasne, že to sú nové peniaze. To z princípe tak to chápem ja, môžem presadiť teraz a nie budúci rok, pretože budúci rok už nebudeme mať niečo v rukách, ak, aby sme radu dostali nejak potlak. A preto som proti tomu, čo povedala kolegyňa z EPP. Ja nie som proti realistickým a reálnym a možnostiam nie. A, pre, a ak dostaneme súhlas, že dostaneme ďalšie prostriedky, a tak potom je pre mňa realistické a reálne to, že sa to dá urobiť. A to treba akceptovať. Ale všetky eh, tie trumfy, alebo ten jediný trumf, ktorý máme, a teraz som pustí z ruky, to vnímam ako riziko, ktoré nechcem podstupovať. A preto sa pýtam, odkiaľ sú tie peniaze? A to je hlavná otázka, eh, o ktorú teraz ide, na ktorej sa hovorilo aj na eh, konferencii predsedov a je jednoznačne podľa toho, čo nám hovoril Alan. Je to príliš slabé. Nie je tu súhlas rady alebo komisie k dohode a preto pre mňa osobne to nie je akceptovateľné. Ďakujem, teraz Juta. Ja, Alan hat jetzt... No, Alan práve povedal, že je to otázka lojality a loajálneho správania medzi našimi inštitúciami. No to je dobré. Myslím, že my sme neustále lojálni. Len rada, za tento rok, keď sme hovorili o lojálnosti, až treba uznať, že štáty majú problémy s platbami a s vyššími čiastkami. No už my vidíme tento problém, ale spoločným prehlásením, a ktorú, ktoré podpísali obe strany rozpočtového e, orgánu, že komisia predloží návrh opravného rozpočtu tak veľmi rýchlo a z lojalnosti poskytneme platby. No už, kam sme sa dostali s týmto prehlásením, vidíme teraz. Už je december. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ja vidím, že väčšina má názor, že treba túto dohodu, o ktorej sa hovorí ešte, že dohoda treba ju podporiť. Ja by som však chcela, aby kolegovia všetci si uvedomili, na čo, čo teda podstupujeme. 3 miliardy alebo 2,9. To teraz nie je veľmi dôležité. 100 miliónov až tak veľmi nejde. Už nám chýbajú e, z, v rozpočte doplňujúcom a opravnom rozpočte na rok 2012 ale to boli účty, ktoré a faktúry, ktoré komisia dostala len do 31.10. Tie z novembra a decembra budú stať ďalších 6 miliárd. A to je dokopy 9 miliárd, ktoré presúvame na rok 2013. A keď si uvedomíme, že by sme mali súhlasiť s tým, že platby, že by sme mali prijať platby z rozpočtu rady 132 miliard eur a nie 137 miliard eur, tak ako navrhuje komisia, tak eh, to je ďalších 5 miliard, o ďalších 5 miliard menej. A to je dokopy 14 miliard. No a, milí moji, všetci, ktorí ktorí ste tu už trochu dlhšie viete, že čo sa týka viacročného rozpočtového rámca, keď je na rok 2013, keď je budeme vychádzať eh, z čísiel rady, tak už budeme mať len maržu 11 miliard eur. Takže eh, my sa ženieme k mínusu vo výške 3 miliardy eur. A tieto 3 miliardy by sa dali eh, vyriešiť len s nejakým dodatočným rokovaním o viacročnom finančnom rámci. Avšak to nejde s kvalifikovanou väčšinou, ale len jednomyselne. Ale kto si myslí, že to by sa niekedy mohlo podariť, bez ohľadu na to, že nevieme, či je to skutočne tak a či s tými teraz plánovanými prostriedkami vôbec eh, žijeme. Čiže ja túto dohodu eh, vôbec nepodporujem a nemôžem povedať, že už dostaneme 6 miliard, tak eh, takže tie ostatné už to už nejak zvládneme. No ja myslím, že to je proti zmluve a od začiatku som tvrdila, rada porušuje právo. My sme si len tak niečo nevymysleli. A teraz tvrdíme, že chceme splniť to, že chceme splniť to, na čom sa dohodli hlavy štátov a vlád v júni, tak rastu a zamestnanosti. Nie. Na základe prijatého platného práva dostávame faktúry, ktoré nie sú platené a to je a porušenie zmluvy. Predseda Šulc to dnes na kontaktnej skupine ešte raz vysvetlil, je to porušenie zmluvy. Našej zmlu, naša zmluva hovorí, že my nemôžeme vyrábať dlhy, ale to robíme, pretože jednoducho neplatíme faktúry. A dokedy ich, dokedy ich len tak budeme nejak odpisovať alebo pripisovať, No už nedá sa to robiť väčšine. To je zatiaľ všetko. No. Áno, naozaj osobné vyjadrenie, vyjadrenie osobného názoru, ktorému niektorí zatliskali. Ja sa snažím tú debatu zorganizovať tak, aby sa každý mohol vyjadriť, každý, kto chce, aby mohol vysvetliť, prečo bude hlasovať, ako bude hlasovať. Každá skupina by mala mať možnosť sa vyjadriť a aj každý poslanec samozrejme môže hlasovať, ako uzná za vhodné. Nikto ďalší sa nehlási o slovo, prosím? Dobre teda. Čiže dva či tri také prvky za mňa. Spravodajcovia možno v tejto fáze niečo? Francesca? ma molto brevemente dopo questo dibattito. Ehm, devo veramente ammettere che l'unica ragione per cui... V stručnosti sa len vyjadrím. Musím priznať, že jediný dôvod, pre ktorý si myslím, že by sme to mali podporiť, je ten, aby sme získali tú sumu tých 6 miliard. Ale myslím, že pokiaľ ide o toto všetko rozpočet na rok 2012 je pomerne vysoký. Máme 135 miliard, čo je e, zvýšenie od 5 až 6 v porovnaní s 2011, takže či to vyrieši špecifický problém prefinancovania programov, ktoré stagnujú v súčasnosti. A to uvidíme a zároveň sa nám podarilo tiež e, naplniť rozpočet a chcem povedať, že návrh rozpočtu v apríli z komisie mal úroveň platieb 132 miliárd eur a my hlasujeme nie pri 135, čiže je to e, vyššia suma, žiaľ, Juta má pravdu. E, akceptujeme škrt viac ako 5 miliard pri platbách a to je rozdiel od aprílového návrhu e, komisie. Minulý rok žiaľ sa nám nepodarilo dokonca ani dosiahnuť e, istú sumu pre, na, pre nástroj flexibility a mne sa zdá, že to, čo by sme mali urobiť z politického hľadiska je, e, že v roku 2013 to, čo sme urobili Doposiaľ ja beriem to tak, že roz, do konca roka by sa nemali uzatvoriť e, rokovania o rozpočte, pretože pri tejto kríze, keď budeme mať super flexibilný rozpočet, budeme to musieť kúskovať počas roka. A to možno nie je tak uspokojivé, ale je to výsledok súčasnej krízy. Takže ja si myslím, že by sme sa mali dosiahnuť E, do, snažiť dosiahnuť dobrý výsledok pre tento rozpočet a potom využiť náš rokovací nástroj, ktorý máme k dispozícii pre budúcnosť. Ako som povedala, máme tu škrty e, v platbách 3 miliardy. Nech sa páči Giovanni. Všetci, ktorí sa nezúčastnili týchto rokovaní, tým by som chcel povedať, že dnes je návrh dohody, ktorý máme, je zrejme najlepšie riešenie, ktoré bolo možné dosiahnuť. V rade jednoducho neboli podmienky na to, aby bolo možné dojsť k nejakej inej, lepšej dohode. Samozrejme je jasné, že e, to nie je na 100% uspokojivé. Všetci by sme boli radšej, keby miera platie bola vyššia, ale musíme vnímať celkový obraz pokiaľ ide o eh, solidaritu, eh, DAB 6 a to všetko nás vedie k stanoveniu priorit a zapojenoti eh, parlamentu. Myslím, že je to uspokojivý výsledok, no musím na druhej strane povedať, že v porovnaní s minulým rokom vysvetlenia, ktoré tu máme, ktoré majú k dispozícii tri odporúčanie, tri orgány, tri inštitúcie. Jute by som povedal, vy ste nám povedali, čo ešte zostalo čo, e, v roku 2013. Keď si však urobíme porovnanie s 2012 a keď sa pozrieme na to, čo pri platbách bolo, aké škrty sa udiali, pri vykonávaniu rozpočtu v 2011, tak vidíme, tá situácia sa nejak výrazne nelíši v porovnaní s predošlým rokom a to znamená, ako povedala Francesca, eh, že to postupne s opravnými rozpočtami bude treba pracovať a tento rozpočet sa pokúsime potom možno nejakým spôsobom eh, uzatvoriť a vylepšiť. Ďakujem. Um, veľmi stručne, pán predseda, hovoríme o, o, hovorili sme o oddieloch rozpočtu, podarilo sa nám dosiahnuť kompromisy pri náraste a pri 1,7 rezerva pre mzdy. A dnes je veľká diskusia, čo urobíme s týmto balíkom. Myslím si, že sme vo veľmi ťažkej situácii. Myslím si, že my všetci vieme, e, o čo nás požiadali, aby sme súhlasili. Vieme, že tento balík nie je dokonalý. Môžeme ísť a pripraviť rozpočet číslo 6. Urobili sme istý pokrok. Zo 4,5 miliardy sa nám podarilo prejsť na 6 miliard v krátkom čase, čiže istý pokrok bol dosiahnutý, ale stále nám zostávajú veľké problémy z hľadiska roku 2013, takže myslím, že to najlepšie, čo môžeme teraz urobiť, je nájsť istý spôsob, ako posilniť pozíciu parlamentu z hľadiska ubezpečenia sa, že rok 2013 je, že ten rozpočet na rok 2013 je správny a výpadok z tohto roku 2,9 miliardy plus 6 miliard a tak ďalej, že to bude zahrnuté v niekedy v rozpočte na rok 2013. Možno spôsob, ako sa to dá, je ďalšie politické vyhlásenie. Mali by sme sa o to snažiť. Nie som si však istý, či rada to vôbec akceptuje, či povedia niečo, že, čo ich zaviaže k tomu, že musia prísť s ďalšími peniazmi počas budúceho roka, tak zrejme nie. A tým e, pádom musíme sa rozhodnúť, ako rozhodovať o tomto rozpočte. Nie sme v, do, na do, v dobrej pozícii a to, čo e, Giovanni, Francesca a ďalší a konferencia predsedov rozhodla. Uvidíme, či, po, či sa nám podarí takéto vyhlásenie urobiť, ale uvidíme, že či úspeje. To nie som si istý. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem veľmi za túto kvalitnú diskusiu, aj za tú ochotu nájsť nejaké riešenie, ktoré by mohlo byť priateľné pre parlament, pre všetkých a aby to bolo riešenie snad najlepšie alebo to najmenšie zlo pre Európsku úniu, aby som to takto vyjadril. E, prejdeme postupne k hlasovaniu, ale ešte by som hlas, e, povedal niečo k tomu, čo kolegovia povedali. My tu máme verejné ktoré sa vysiela priamo cez internet. Stovky miliónov poslucháčov nás iste počúvajú. Uh, taktiež médiá a sú zastúpené aj priamo tu. Takže rád by som upozornil na dve veci. Poprvé, Francesca. Tebe, Francesca. Rozpočet na 2012 to je triumf hodný toho slova. Minulý rok naše snahy v rokovaniach sa týkali hlavne záväzkov, výšky záväzkov, rozdelenia záväzkov v prospech našich priorít. A túto bitku sme vyhrali do veľkej miery, nikto to nenapadal, nikto to nespochybňoval. Pokiaľ ide ale o platby, tak tam sme politicky museli uh, akceptovať čísla rady 129 miliard na platbách. A v tej dobe, na to si ste spomínate všetci, rada cez britského premiéra. Oznámila, že v žiadnom prípade nepôjde nad 2,89 pre navýšenie platieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom, že nebude väčšie ako toto percento. Naše hlasovanie pokiaľ ide o platby. Predtým, než sme takýmto ústupkom pre radu prišli, my sme hlasovali za 133 miliard. Čiže sme znížili naše platby zo 133 na 129 miliard. Tieto čísla uvádzam, lebo myslím, že sú nápomocné, aby sme presne vedeli, kto nad kým vyhral. Lebo som si tu vypočul, no vždy je to rada, čo vyhráva. Rada jediná, čo vyhráva. V poriadku momentálne. Pokiaľ ide o ten balík, o ktorom budeme hlasovať, ktorý máme na stole, tam je to 135 miliárd 700 miliónov. Oveľa viac než naše vlastné hlasovanie, než to, čo sme my žiadali na 2012. Je to viac. A zodpovedá to navýšeniu o 5,2 so zárukou, a k tej teda záruke sa ešte vrátim, lebo toto je jadro tej otázky. 3 miliardy naviac začiatkom budúceho roka. A to potom bude 138 miliard celá 7, čiže zvýšenie o takmer 10%, konkrétne 9,6%, pričom členovia rady nechceli ani 3 teda tí členovia, ktorí plačujú na úspory čo možno najviac. Každý nech si hovorí, čo chce, ale ja, Frančeske, gratulujem, naozaj triumf z tvojej strany. Politickú pravdu tu dobre poznáme. My financujeme náš rozpočet, máme 27 prispievateľov, takto financujeme náš rozpočet. Ministri pre rozpočet z týchto 27 krajín, 21 podlieha kontrole pre nadmerný deficit štátneho rozpočtu. Vrátanie krajín, z ktorých pochádzajú spravodajcovia a ja ako predseda komisie, e, výboru. Pardon. No a z týchto 21, 15 má povinnosť v tomto postupe znížiť výdavky z národného rozpočtu v roku 2012 aj 2013. No my vo výbore sa snažíme financovať náš komunitárny rozpočet a rokujeme o tom, aby sme mali viac peňazí, aby sme mohli viac vydávať. Tak vo vedľajšej sále včera Ekon sa snažil o presný opak kritizoval členské štáty, ktorým sa nedarí zvládnuť svoje vlastné výdavky zo štátneho rozpočtu. A toto je ten problém, s ktorým teraz máme dočinenia. Takže výsledkom toho je to, že už dva roky a ja súhlasím s tým, čo tu povedali kolegovia, že rokovania o ročnom rozpočte EÚ, že tieto rokovania mali veľmi zvláštnu formu, absolútne neideálnu pre riadenie rozpočtu. Ja s tým súhlasím. Začiatkom roka, teda dohoda o záväzkoch a potom koncom roka dohoda o platbách. Toto nie je podľa mňa správne rozpočtovanie. Ale vo chvíli, kde konečne máme záruku, záruku toho, že budeme financovať tie potreby v takom rozmere, ako ich návrhuje komisia a že budeme financovať aj priority parlamentu, priority parlamentu a ja trvám na tom, že to priority naozaj sme obhajovali aj minulý rok, obhajujeme ich aj v opravnom rozpočte číslo 6, pretože všetky tie škrty, rozdiel medzi 9 a 6, sa budú robiť v takých výdavkových kategóriách, ktoré nie sú našou prioritou. Kategória 1a v tomto okruhu absolútne žiadne ústupky, ani v rozpočte číslo 6, ani v rozpočte na rok 2013. Celú túto našu prioritu 1a sme zachovali až e, do marže, ktorú poskytuje viazočný finančný rámec a tiež 4B sa nám podarilo zachovať, pokiaľ ide o výdavky citlivého charakteru, ako napríklad pomoc e, Palestíne. Toto je dobrý príklad súvisiaci so súčasnou aktualitou. Takže uvedome si to, prosím. Áno, parlament, pokiaľ ide o rozpočet, dobre, nie sme spokojní so všetkým, to je jasné. Ale pokiaľ ide o záväzky, tam sme získali, čo sme chceli, pokiaľ ide o ten celkový objem. Pokiaľ ide o rozpočet e, na 2013, tam e, sme nad rámcom toho požadovaného. Pokiaľ ide o platby, tak tam sa dopracúvame k dohode koncom roka. A deklarácia z minulého roka, to nie je len nejaký zdra papiera, to je 6 miliard eur. A keď sme hlasovali eh, minulý rok, tak sme vôbec to ani nesnívali. A k tomu ešte plus 3 miliardy. Takže toto je ten obsah tej deklarácie. Je evidentné, že musíme garantovať, a toto je jadro tých rokovaní a záveru celého rozpočtového postupu, a viacerí z vás, napríklad Joran, mene svojej skupine ste trvali na tom, že potrebujeme väčšie záruky, že tá garancia musí byť silnejšia. Musíme zaručiť, garantovať, že to, čo sa nepodarí zaplatiť v roku 2012, teda, že toto bude zaplatené v roku 2013 a to čo najskôr. Bez toho, aby to malo nejaké dopady v zmysle zníženia platobných prostriedkov k dispozícii v roku 2013. Samozrejme, že najlepší spôsob by bol býval pridať tieto 2 miliardy celá 9 e, k platobným prostriedkom 2013, to ale rada neakceptovala. Čiže bolo potrebné nájsť nejakú inú cestu. A preto takáto deklarácia. Ja vám tú deklaráciu prečítam, pretože mám pocit, z toho, čo som si tu vypočul, že niektorí to nečítali. Toto deklarácia to nie je niečo z dielne Európskej komisie. Vítam tu generálne rediteľa. Blahoželám k vašim prácam, k prácam vášho komisára aj vášho sa. To nie je deklarácia, ktorú by nám bola nanútila rada. Nie, toto je deklarácia, ktorú sme my sami spísali a ktorú v trialógu potom akceptovala rada. A ja viem, že predseda Mavrojanis a všetci okolo neho nechceli túto deklaráciu akceptovať, ale urobili to. No a tá deklarácia znie spoločné vyhlásenie o platobných potrebách 2012 Rada a Európsky parlament poznamenávajú, že miera platieb navrhovaná zo strany komisie v návrhu rozpočtu 2013 vychádzala z predpokladu, že platobné potreby 2012 budú riešené prostriedkami z rozpočtu 2012. Ale ďalšie platobné prostriedky v rozpočte, rozpočte číslo 6, o právnom rozpočte, boli znížené o 2,9 miliardy eur, pokiaľ ide o sumu navrhovanú komisiou a nie sú na úrovni všetkých platovných požiadaviek, ktoré sme dostali. Takže deklarácia uznáva, že sme mali zaplatiť 9 miliárd ale že ich neplatíme, že 2,9 miliardy ešte ostáva nezaplatených za rok 2012. Toto je presné, pokiaľ ide o čísla a je tu uznanie faktu, že chýbajú peniaze. A preto komisia predloží včasne, začiatkom, to nie je október, ale začiatkom roku 2013 komisia predloží opravný rozpočet ktorý sa bude týkať iba, ktorý sa bude týkať iba a pán Penera správneho oddelenia, vy ste tuším nejako e, zvláštne zatvarili, vy chcete toto tuším vypustiť, že to má byť jediný účel, ale je tam uvedené jediný účel, pokryť e, nevyplatené pohľadavky z roku 2012, čo možno najskôr a tiež zaplatiť všetky otvorené právne povinnosti, to znamená pohľadávky, ktoré prídu v novembri a v decembri. A tu máme without prejudice, teda e, bez nejakého predbiehania alebo bez nejakého poškodenia e, implementácie rozpočtu 2013. Takže, čo to politicky znamená? Z politického znamená fresh money, tie čerstvé prostriedky. Takže z politicko-právneho hľadiska táto deklarácia je maximum toho, čo môžeme napísať bez toho, že by sme porušili finančné nariadenie. Odborníci z právnych oddelení troch inštitúcií nám toto povedali. No a v závere je napísané na zabezpečenie riadneho rozpočtovania na úrovni EÚ. Rada Európsky parlament príjmu stanovisko k tomuto navrhovanú opravnú rozpočtu, čo možno najskôr, aby sa pokryli akékoľvek vystávajúce medzery. Toto sa týka roku 2012. Je to úplne presné, je to najpresnejšie možné. Uznávame tam, že peniaze chýbajú, Sľubujeme, že sa problém vyrieši čo možno najrychlejšie a to bez nejakého vplyvu na platby na rok 2013. No a potom tu ešte máme deklaráciu roku 2013, ktorá je iná a presnejšia než tá, ktorú sme povedali v roku 2012. A tam sa hovorí, a ste si pamätáte, že sme na tom trvali veľmi dlho, a rada to konečne akceptovala, že tento rok budeme, ako to bude presnejšie e, s írským predsedníctvom, ale je tam napísané, že tento rok vznikne pracovná skupina, komisia, rada spoločne e, budú monitorovať platobné potreby za celý rok, aby sme sa vyhli situácii, e, akú zažívame teraz, že tam budú nejaké otvorené veci koncom roka nepokryté. Takže takáto pracovná skupina. Takže konštatujem, že niektoré delegácie, chcete sa, Juta, vyjadriť? Nech sa páči. You think, and the commission think it... Ja mám len jednu otázku. Myslíte si vy, a ako aj komisia, že táto deklarácia, toto vyhlásenie odstráni finančné nariadenie, na ktorom pracujeme? Áno, pokiaľ je tomu tak, tak si myslím, že je, sú to freshmany, ale myslím v marci alebo apríli roka je ešte toľko peňazí v rozpočte, že komisia samozrejme je nútená na základe nášho rozpočtového poriadku samozrejme zobrať tie peniaze z rozpočtu a nič iné tu nie je. Preto sme chceli tam mať ten pojem fresh money. Ospravedlňujem sa. Helga chce tiež reagovať. Pán predseda, pri všetkej úcte k vašej angažovanosti, ako sa snažíte teraz tento výsledok prezentovať v pozitívnom svetle ako triumf absolí. ja chcem povedať, eh, aký bol náš postoj. Náš postoj bol, že 9 miliard nie je číslo, o ktorom sa máme roz, eh, rozprávať, ale roz, ale účet, ktorý treba zaplatiť. A teraz sa rokovalo a už je 6 miliard a nie týchto 9. Takže podľa mňa to nie je triumf, absolú, absolútny triumf, ale je to skôr jedna tretina, o ktorú nám klesla suma, ktorú sme my chceli, ale nie niečo, o čom sa malo rokovať, ale to, čo sa musí jednoducho zaplatiť, pretože túto deklaráciu sme mali, ktorá je pre nás z politického hľadiska veľmi dôležitá. Aj keď podľa mňa to nie je správne, ale rozumiem, tí, čo rokovali, jednoducho povedali, viac sa nedalo dosiahnuť. A teraz prichádzame k rozpočtu za rok 2013. Keď sa pozriem tu na tú payment level zo 120 zo, na 132 miliard, je to ďaleko od toho, čo komisia povedala, že potrebuje o 6,8% viac a to, čo na 2007 až 2013 pri MMF potrebuje. Triumf absolu. A teraz dostávame vysvetlenie s tak nízkymi platbami a máme 100, nejakých 130 miliónov sme ešte vyrokovali a potom máme vyhlásenie, kde fresh money tam nie je explicitne uvedené a podľa mňa je to práve to, čo Jutta Hawk práve povedala. Môže nastať situácia, že rada, keď bude argumentovať tak ako vy, že sme bankrot, že tieto peniaze už vôbec na 2013 nezoženie. Takže budeme mať situáciu v 2013, ktorá bude podstatne ťažšia ako v 2012. A to minimálne by sme nemali prezentovať ako absolútny triumf, ale skôr ako zlý kompromis. Ďakujem. Je retire l'expression triomphe. Dobre, takže triumf absolút, to som asi nemal povedať. Sťahujem toto vyjadrenie. Ak uh, si takto vyslúžim vaš, vašu podporu a váš úsmev, tak to sťahujem. Ale aj tak si myslím, že to je triumf, lebo keď niekto povie, že nemôžem ti dať viac než 129 miliard a potom v istej chvíli schváli 138, Takže ak e, chcem, môžem povedať, že on je víťaz, ale peniaze dostávam ja. Takáto situácia mi vyhovuje. A Helga, ešte jedna vec. Tie 3 miliardy. Tie 3 miliardy. Kde to bude chýbať? Nie v politikách parlamentu, nie v komunitárnych politikách. Ide o členské štáty. Ide o členské štáty. Takže je to rada, ktorá bude musieť robiť e, takéto veci, lebo to sú kohezné fondy, to sú čisto kohezné fondy, 3 miliardy. Naše priority zostali nedotknuté, naše európske programy, e, rámcový e, program pre výskum, celoživotné vzdelávanie, to všetko zostalo v plnej miere zachované v plnej výške v roku 2012. To, čo nie je v plnej miere financované, to sú veci, ktoré sa budú musieť vrácať členským štátom a je pravdepodobné, že pokiaľ ide o DAB 6, že v hlasovaní v Rade členské štáty, ktoré sú čistými prispievateľmi, že tieto štáty budú musieť robiť nejaké um, ústupky ostatným alebo nejaké obmedzenia. A ešte, pán Godman, chce reagovať? A potom mám ešte jednu otázku pre generálneho rediteľa. Takže pán Godmanis, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som sa obratil na komisiu a nie na kolegov. E, podporoval som to, to lepšie ako nič, ale jednu vec musím povedať komisii. Neviem, akú ekvilibristiku robíte. Možno, že nie vy, možno rada ale tí, ktoré istú, ist, chápu financovanie a koheznú politiku, tí ľahko zistia dve veci. V roku 2012 v opravnom rozpočte škrtajú peniaze z súdržnosti zo sociálneho fondu a z fondu regionálneho rozvoja e, a konvergenciu pre regiónov. A to sú práve regióny, ktoré majú menej, menej ako 35 HDP, čo absolútne nie je logické. A v podstate sú to tie krajiny, ktoré dávajú 60% platieb, pretože 6 z 9 je 60%. A oni tam majú, oni sú čistí príjemcovia. Ale v roku 2013 to robíte naopak. Škrtáte 15% platieb pre tie krajiny, ktoré sú lepšie ako 90 eh, HDP, to sú konkurencieschopné regióny. A Chápeme, že nedostatok peňazí, že musí byť istá vyváženosť, istá ekvilibristika sa musí robiť, ale nie je pochopiť tento prístup nie je jasné pre mňa, ale ja podporujem našho predsedu, pretože hlavná vec je pomerne jasná. Problémy v roku 2013 z hľadiska súdržnosti sa posunú do ďalšieho MMF. Keď sa to dá tam, tak potom to bude v počte budúceho MMF a presne zabsorbuje nové projekty, pretože to bude treba vyplatiť späť. Táto logistika je, logika je pomerne jasná od eh, začiatku rady. Ďakujem. Ďakujem. Monika, chcete sa vyjadriť? Eh, dávam, rade, dávam zapravdu na 100%. Jute Hauga. Samozrejme, ten problém pre nás je v prvom rade taký, že pán predseda, nemali by sme skrášľovať tento kompromis, aj keď ho keď o pekne budeme rozprávať, on nebude krajší. Po druhé by sme mali otvorene povedať, že máme závažné ťažkosti e, pri roku 2013 v súvislosti s faktúrami, ktoré prídu a aj keď komisia by mala niečo iné hovoriť, tak ja sama dnes to hovorím tu otvorene že budeme, predpokladám, že budeme mať rozpočet na budúci rok, aj pretože členské štáty eh, budú eh, vyššie záväzky príjmať na seba, aj keď nie sú schopní to celkom splácať, ale podľa mňa pomerne zrejme je, že, tento, že to nemôže dobre dopadnúť a z tohto dôvodu by som chcela odporúčať, pokiaľ budeme hlasovať, tak poprosím, aby sme o tom minimálne nerozprávali pekne. Nie je to len na spravodajcovi. Ide o to, že členské štáty sami sú v krízovej situácie a sami nie sú schopné sa dohodnúť a my si musíme teraz ešte premyslieť, či budeme prilievať e, olej do ohňa, do ohňa, budeme to tak robiť, existuje kríza v členských štátoch, budeme ešte my s našimi rozhodnutiami to ďalej eskalovať? Alebo so škripajúcimi zubami, ale s jasným komentárom o tom, že ten rozpočet e, nie je ani zďaleka dostatočný, ale odhlasujeme to a zároveň nám bude jasné, že s tým nemôžeme urobiť nič iné, ako trošku e, uhasiť alebo trošku zmenšiť ten oheň medzi členskými štátnami pretože krajšie to nebude, aj keď budeme hlasovať za. Takže, pán predseda, mala by som aj veľkú prozbu. Nemali by sme pekne o tomto rozpočte hovoriť. On nebude krajší, aj keď budeme hlasovať za. Áno, áno, chápem. Takže chcete, aby som povedal, že to nie je až také dokonalé. Dobre. Kolegyne, kolegovia, Eh, vypočuli sme si jeden druhého, myslím, že teraz chápeme lepšie, teraz všetci presne vieme, aké sú to čísla, aké sú tu výhody pre rozpočet 2012. Vo chvíli entuziasmu, kedy som povedal, vyjadil také osobné presvedčenie, trošku snáď príliš optimistické. Až toto je teda prvok balíka, ktorý je kompromisom, zlým kompromisom, ale že z takéhoto zlého kompromisu môže vyrásť konečná dohoda. Tak to s kompromismi býva. Ak e, na jeden nie je plne spokojný a každému, čo si vadí, tak to skrátka politika funguje a toto je často náš osud. Takže vy ste sa vyjadrili buď to sami za seba alebo za vašu skupinu negatívnym e, spôsobom. Iní ste povedali, že ste za, napriek určitým výhradám, určitým limitom, ktoré ste opravnene vyjadrili niektorí, napríklad socialisti a konkrétne socialisti, a možno aj skupiny, ktoré nevystúpili, neviem, by boli ochotní hlasovať za, ale nie sú schopní svoje definitívne stanovisko ešte zatiaľ vyjadriť. Opravte ma, ak sa mýlim, ale nie ste schopní Eh, to urobiť bez toho, že by ste mali garancie toho, ako sa bude financovať týchto 2,9 miliardy budúci rok. Pre parlament táto deklarácia, ktorú som vám celú prečítal, je spôsobom, ako v troch odsekoch vysvetliť, že ide o fresh money, teda naozaj o nové prostriedky. A táto letočná záruka, potrebujeme ju, alebo niektorí ju potrebujú, spomedzi vás, niektoré politické skupiny potrebujú takúto ďalšiu garanciu a potrebujú, aby táto garancia bola vyjadrená na najvyššej politickej úrovni každej z tých troch inštitúcií. A toto predseda Šulc po dohode s predsedami skupín navrhol, že toto spustí, že to bude jeho iniciatíva, tak aby zjednodušil dospenie k záverečnej dohode v stanovenej lehote, teda aby záverečné hlasovanie v prípade Európskeho parlamentu bolo v pondelok ktorá teda vo výbore a potom v strede v pléne. Ak to hlasovanie, ku ktorému teraz pristúpime, bude pozitívne, tak vo svojom komentári upresním a ja vám to prečítam, aby sme tu nemali nejaké nedorozumenia, lebo vidím, že niekedy tu máme nejaké komunikačné problémy aj minulý týždeň. A každý jeden z vás samozrejme môže buď to osobne alebo menej skupiny sa vyjadriť. Takže, kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať. Možno snáď elektronicky, lebo je to dôležité hlasovanie a zároveň je to verejné hlasovanie, takže meno tých, čo budú hlasovať, bude ho vidno, nebude ho vidno ale nie je to tajné hlasovanie. Zdvíhate ruky? Nemáte kartičky? Nikto nemá kartičku? Čiže je tu tuším o jednoho EPPáka viac. Ešte stále niekto za EPP naviac? Platí to? Nie? Už to je v poriadku? Overíme si to. Takže bol by som rád, keby sme hlasovali. Nie, teraz je o jedného socialistu viac. Takže ako to vyzerá? On me dit qu'à l'heure où nous parlons, il y a deux socialistes. O dvoch socialistov viac a o jedného z EPP naviac. Takže nemusíte odísť zo sály, ale kartičky si prosím vybavte z hlasovacích zariadení. Dobre teda. Takže hlasovanie otvorené. Le vote est ouvert. Il y a 36 cartes. 36 kartičiek. 37 hlasujúcich. A majú byť len 36? Nie. Ešte tí, čo nemajú kartičky, to sú pluska, dve. Reimer a Joran. Všetci ostatní mohli hlasovať elektronicky, áno? Dobre, takže koniec hlasovania. 27 za, 10 proti, nezdržal sa nikto. A ešte tí dvaja, to bude 29 dohromady. Takže 3 štvrtiny, viac menej. Nikto sa nezdržal, ďakujem pekne. Takže ja tento môj komentár teraz prečítam, ak súhlasíte. Výbor pre rozpočet prijal pozitívne hlasovanie k návrhu rozpočtového balíka, kde je DAB číslo 6 2012 a rozpočet 2013. Táto zelená umožňuje pokračovať v postupe pred radou s cieľom, aby tieto oba rozpočty boli prijaté ku koncu 2012. Záverečné hlasovanie by malo byť v výbore KOBU 10.12. a potom 12.12. v pléne. Niektoré skupiny svoje záverečné hlasovanie podmienili získaním záruk, presnejších záruk o financovaní 2,9 miliardy eur omeškaných platieb z roku 2012. Tieto záruky musia byť poskytnuté na najvyššej úrovni troch inštitúcií pred záverečným hlasovaním Európskeho parlamentu. Dobre? Čo vy na to? Môže byť? Nikoho som nepodviedol? Výborne. traiter son budget. Bien. Alors voilà pour le budget. Alors... Dobre, teda toľko k rozpočtu. Máme tu ešte jeden bod na programe. Navrhol by som, aby sa debata o MFF v dotačnom finančnom rámci presunula na neskôr, lebo to netlačí. Ale navrhujem, aby teraz dostala slovo Katrin Trautmann, lebo viem, že prišla. Teraz ju nevidím, ale videl som, ako vchádzala. Áno, tam sa skrýva za Edith a za Frančeskou. Takže dám jej slovo, aby prezentovala svoju správu. Kolegyne, kolegovia, tí, čo odchádzate, prosím potichu. Takže, Katrín, máte slovo k vašej správe, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže ide o správu, respektíve to stanovisko k európskemu semestru. Je to pre gestorský výbor EKON Včera prebehlo sednutie pracovnej skupiny k európskemu semestru, kde sú kolegovia z výboru EKON, z výboru EMPL a z výboru BUDG. Katrin, prepáč, kolegyne, kolegovia, utište sa. Slovo má iba pani Trautmann. To, čo tu teraz hovorím, to ešte nie je záverečná verzia. Hlasovať sa bude už v piatok, takže toto ešte nie je záverečná verzia. V prvom rade by som vo svojich poznámkach chcela vyjadriť poutovanie nad tým, že aspekt demokratického pokroku, teda pokiaľ ide o zohľadňovanie legitimity, demokratické legitimity v európskom semestri, že toto nie je a zo strany komisie seriózne spracované, navrhnuté. Uvedomujem si ten pracovný dokument Európskej menovej a hospodárskej únie, to je v poriadku, ale trvám na potrebe spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Ďalej ma mrzí to, že pokiaľ ide o rast, výročný rast, že komisia nezohľadňa dostatočne vyjadrenia nášho výboru, hlavne pokiaľ ide o dopad európskeho rozpočtu v tejto aktivite. Teda, že ide hlavne o verejné výdavky, k tomu sa ešte vrátim. Po tretie, vyzývam Európsku radu, aby akceptovala viacročný finančný rámec dostatočne ambiciózny na to, aby sa obnovil rast, podporovala zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Zdôrazňujem po štvrté potrebu investovať do budúcna prosím vášho rozpočtu, do výskumu, vývoja, inovácií, vzdelávania a vyjadrujem polutovanie nad tým, že tu nie je súlad pokiaľ ide o platobné prostriedky v roku 2012 na Erasmus a iné programy výskumu a vývoja. A vyzývam radu, aby akceptovala v roku 2013 a vo finančnom výhľade prostriedky postatočné zdroje na zachovanie e, ako záväzkov, tak aj platieb. Po piaté, pokiaľ je Európsky sociálny fond, tam zdôrazňujem potrebu tento fond zohľadňovať. Po šiesté, viedem polutovanie nad tým, že máme eh, že sme povinni konštatovať, že platobné, podmienky nie sú, platobné nie sú postačujúce, až toto podkopáva dôveryhodnosť európskych spočtových orgánov. Pokiaľ je o tú debatu, ktorá pred chvíľou prebehla, tam doplňam, že je to rozporné. Uh, to, že máme rozprávu o platobných prostriedkoch s radou. Parlament chce, e, aby sa tie faktúry splácali a potom tu máme dlhy na prostriedkoch v rôznych programoch, štruktúrálnych fondoch z oči voči rôznym príjemcom pričom naše členské štáty by tiež mali sa snažiť e, e, dostať svojim záväzkom v súvislosti s verejným zadlžením. Ďalší bod vyzývam k modernizácii a investovaniu do energií, broadbandu, infraštruktúr, dopravných infraštruktúr a vyzývam členské štáty, aby v plnej miere využili nové prostriedky vrátane inovatívnych e, nástrojov na financovanie, to sú projektové dlhopisy a nástroje Európskej investičnej banky. A ďalej vyzývam komisiu, aby naďalej pracovala na e, reštrukturalizácii štrukturálnych fondov na podporu rastu a zamestnanosti, hlavne mládeže a na podporu malých a stredných podnikov. A ešte posledný bod, pokiaľ ide o investície, že je potrebné ich zohľadňovať pri výpočtoch deficitov, štruktúrálnych deficitov a že musíme zohľadňovať príspevok členského štátu do európskeho rozpočtu pri výpočte štruktúrálneho deficitu. Takže toto sú poznámky z mojej strany, ktoré ja teda navrhujem v tomto mojom stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Hlási sa prosím niekto ďalší o slovo. Všetky si tuším presvedčili. V tomto prípade len pripomínam lehotu na pozmeňovacie návrhy. Je to 11. decembra na poludne. A ešte jedna dôležitá vec. Koordinátori sa dohodli vzhľadom na časové obmedzenia je potrebné, aby tie pozmeňovacie návrhy boli predkladané iba v angličtine, lebo hlasovať sa bude už 18. vo výbore. Všetci si to poznačili. V takom prípade, myslím, môžeme uzavrieť dnešnú schôdzu a na budúce stretneme o 18.30 v pondelok v Štrásburgu. Ďakujem pekne. Prepašte, pani Trautmann, ešte ste niečo chceli? Áno, pán predseda, som chcela doplniť, že včera, keď som prezentovala obsah e, v pracovnej skupine a boli tam stupcovia troch výborov a spravodajkyne, tak e, tento obsah bol v plnej miere potvrdený. Ja som teda zmenila e, v dôsledku včerajšej schôdzky, hlavne pokiaľ ide o zamestnanosť. No a my, spravodajcovia, e, musíme pripraviť konvergujúce správy, teda čo, možno najpodobnejšie, aby e, slovo Európskeho parlamentu bolo v prípade Európskeho semestru čo možno najsilnejšie. Dobre, takže je tam zakomponované to, čo sme hovorili minule. Dobre teda. Takže končím zasadnutie.